herr präsident! darf ich sie bitten platz zu nehmen? zaujmite prosím miesta. ich erkläre die am zasadnutie, ktoré sme prerušili 24. novembra 2016 eh, za eh, znovu otvorené. zápisnica a texty prijaté na minulom zasadnutí sú k dispozícii. Má niekto námietky k týmto textom?